je zlučiteľná s výkonom mandátu európskeho poslancu. Kompetentné poľské orgány e, nám odovzdali e, žiadosť o zbavenie imunity kolegu e, Mačeka v súlade s článkom 6 rokovacieho poriadku. To bude delegované právnemu výboru. Právny výbor 21.